Zišli sme sa tu pri tejto príležitosti, tak zastupcovia Európskeho parlamentu, ako aj národných parlamentov. Funciona en inglés, ¿no? Sí. Sorry. Bueno, esta es, eh, buenas tardes. Es una... Takže to funguje. E, toto je pre nás príležitosť diskutovať o politikách. Tak funguje to alebo nie? It's okay. Sobre el mercado, como decía, único de energía, eh, la competencia, regulación y precios. Para ello. Čiže je to zasadnutie venované jednotnému trhu, hospodárskej súťaži. Je tu Andina Valen, a Feliz spravodajca zo španielského parlamentu. A je tu aj pán turno de preguntas para... Lobistos. E, potom, ako e, si ich vypočujeme, budeme mať príležitosť pokračovať vo svojej rozprave Takže pokiaľ budete mať záujem e, sa prihlásiť do rozpravy, prosím, e, prihláste sa a poznamenáme si vaše mená a dostanete slovo po vystúpení našich hostí. E, dobrý deň, vážení kolegovia, dovolte mi, aby som vás tak oslovila. Ďakujem vám za vašu účasť na tomto zasadnutí, e, ktoré bude venované e, vnútornému trhu hospodárskej súťaže a energetike. Congress. Uh, thank you also to Mr. Lavilla Mar- um, Pán e, Martinez bude spravodajkyňou, e, spravodajcom tejto pracovnej skupiny. E, otázky, o ktorých tu budeme hovoriť, sú po dlhé roky predmetom záujmu Európskeho parlamentu. Je tomu tak aj najďalej. Európsky projekt sa začal založením Európskeho spoločenstva pre uhlia oceľ, ako aj Euratomu. A v 70 tých rokoch sa v tomto smere príjmali e, politiky, ktoré neboli veľmi úspešné, ale o 30 rokov neskôr obsahuje Lisabonská zmluva článok o spoločnej energetickej politike. To však nestačí. Dnes tu máme tri pracovné skupiny, ktoré odražajú výzvy, pre ktorými stojíme v energetike. V našej pracovnej skupine sa budeme zameriavať na to, čo môžeme robiť u nás doma v EU. s cieľom posilniť energetickú bezpečnosť, chrániť životné prostredie a zabezpečiť primerané ceny pre spotrebiteľov. To znamená, aby sme mali skutočne jednotný trh pro energetiku. V Európskom parlamente sme prijali viacero legislatívnych aktov na európskej úrovni. Posledným je tretí e, balík balíček pre energetiku z minulého roka, ale s predchádzajúcimi balíkmi ešte stále e, existujú isté problémy, pokiaľ ide o ich implementáciu. Aj e, súťažná politika je nástrojom, ktorý môžeme použiť, ale trhy sú ešte stále skoncentrované a je tu len málo cez národ, nadnárodných e, prevádzkovateľov, ktorí dostávajú podporu svojich vlád. V oblasti energetiky sa často používa aj daňová politika, ale je to oblasť, ktorá spadá pod pôsobnosť členských štátov. Takže chcela by som sa zamerať na, chcela by sme sa zamerali na tieto tri otázky. Otázka je, ako môžeme skombinovať prácu na európskej a národnej úrovni s cieľom zabezpečiť skutočne jednotný trh, ktorý zabezpečí pre spotrebiteľov možnosť voľby a primerané ceny. Tešíme sa na vaše príspevky a veľmi pozorne si zaznamenáme to, čo poviete. Európsky parlament začne čoskoro pracovať na energetickom akčnom pláne pre roky 2011 až 2020 a čakáme aj na návrh Európskej komisie týkajúci sa budúcnosti európskej energetickej infraštruktúry. Teraz odovzdávam slovo e, spravodajcovi našej pracovnej skupiny, pán Lavinia Martínez ktorý otvorí našu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Ehm, ďakujem, pani predsednička. Úvodom mi dovolte povedať, že ide o veľmi zaujímavé zasadnutia pre všetky členské štáty a pokiaľ by sme nemali, hoci nemáme celkom jednotný trh s energiou, je potrebné, aby sme e, vyvinuli úsilie na to, aby sme vytvorili potrebnú základňu pre prepojenie elektrických rozvodných sietí a zabezpečili európsku rozvodnú sieť e, 21. storočia. E, situácia sa mení a ak chceme zabezpečiť primeranú politiku, potrebujeme ju zasadiť do jednotného rámca, aby sme nezaostali v súťaži s ostatnými krajinami. Kodani sme nedosiahli primeraný výsledok a pokiaľ neurobíme včasné rozhodnutie, nebudeme e, schopní zabezpečiť príjmanie medzinárodných rozhodnutí. Zároveň hovoríme o inováciách a zamestnanosti. Európa musí urobiť všetko preto, aby mohla zabezpečiť dodávky energie v budúcnosti, vrátanie obnoviteľných energií. Od 80. rokov sme sa na to dostatočne nezameriavali a toto má byť náš strategický cieľ. Musíme zabezpečiť, aby spotrebitelia aj podniky mali k dispozícii nízkouhlíkový e, trvalo udržateľný zdroj energií. E, pokiaľ ide o budúcnosť a blízku budúcnosť v oblasti energetiky, máme pred sebou prácu, ktorá e, bude potrebná na to, aby sme dosiahli tieto ciele, predovšetkým prostredníctvom investícií do energetických sietí a vytvorenia e, takého trhu s energiami v Európe, ktorý je založený na e, nízkouhlíkových technológiách. Je to veľmi náročný cieľ a vyžaduje si E, súdržnosť pri dodávkach energií, potrebujeme lepšie prepojenie a jednotný trh s energiou, potrebujeme zabezpečiť, aby to všetko v konečnom dôsledku viedlo k zvýšeniu konkurencieschopnosti nášho kontinentu a takisto k primeraným cenám za energiu. Myslím si, že toto je oblasť, kde sa môže Európa ujať vedenia. Treba zabezpečiť, aby sme týmto smerom zamerali aj naše regulačné snahy a zmenu infraštruktúry, pretože e, súčasná hospodárska kríza dokazuje, aké dôsledky môže mať nedostatočná regulácia preto musí Európska únia urobiť všetko preto, aby sa prekonali prekážky k dosahovaniu našich cieľov. Možno to dosiahnuť pomocou prepojenia. Ak nezabezpečíme prepojenie, tak nedosiahneme svoje ciele v oblasti bezpečnosti, dodávok a boja proti klimatickým zmenám. Vytvorenie takejto siete si vyžiada istý čas ale napriek tomu je potrebné prejsť do ďalšej etapy a prijímať potrebné opatrenia. V súčasnej ekonomickej kríze je potrebné zabezpečiť e, účinné využívanie energie, aby sme boli konkurencieschopnejší a samozrejme to treba urobiť aj s primeraným ohľadom na trvalú udržateľnosť. Energia nepozná e, hranice, ale a preto prepojenie je základom pre budúci vývoj. Aj OSN uviedla, že je tu veľmi veľa ľudí, ktorí nemajú prístup k elektrine, k elektrickej energii a pokiaľ sa nám podarí zabezpečiť e, takú, takýto prísun elektrickej energie, môžeme byť v prvej etape vzorom pre krajiny, ktoré nemajú dostatok elektrickej energie a v druhej etape im ju môžeme dodávať. E, je to dôležité aj z hľadiska našich budúcich e, generácií a zamestnanosti. William Shakespeare povedal, že pokiaľ máte silný dôvod niečo urobiť, tak e, musíte urobiť aj rozhodné kroky a my sa musíme v 21. storočí už prestať zaoberať vyhláseniami a pristúpiť k akcii. Obnoviteľné zdroje energii rozhodne môžu zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre ďalšie generácie, naše deti a myslíme si, že to bude najlepší odkaz pre nastupujúce generácie. Ďakujem. Ďakujem, Felix. A teraz nech sa páči pán Rostrav. E, vážený pán predseda, vážená pani predsednička, e, podpredseda, ďakujem vám za vašu podporu e, pre naše správy, v ktorých sme hovorili o niektorých štrukturálnych prvkov, prvkoch európskej ekonomiky, ktoré by mohli byť zaujímavé. Táto správa o energetickom trhu a trhovej ekonomike e, je posudzovaná z viacerých e, aspektov z, trhovej, meno, z trhového, menového a tak ďalej, ale takisto sa zaujímame o to, ako ceny energii ovplyvňujú kúpnu silu obyvateľstva. Správa je relatívne rozsiahla a preto by som v krátkosti chcel načr- načrtnúť jej celkovú štruktúru. Ide tu o prehľad trhu s energiami a štruktúrálne prvky vývoja za posledných 50 e, rokov. Hovorí sa tu aj o vývoji cien a e, uvádzajú sa dôkazy o tom, ako ceny ropy ovplyvňujú ekonomiku a vývoj trhovej ekonomiky. V tretej kapitole sa hovorí o dosahu cien energií na infláciu. A vzhľadom na dnešnú tému, toto je práve tá časť, na ktorú by som sa chcel vo svojom krátkom vystúpení zamerať. Na tomto obrázku vidíme e, taký menší koncepčný, konceptuálny rámec e, toho, ako vnímame vplyv cien energií na infláciu. Rozlišujeme tu prvostupňové a druhostupňové účinky. Tie prvostupňové sú buď priame, to znamená prostredníctvom toho, ako ceny energii vplývajú na spotrebiteľské a užívateľské ceny a ďalej sú to aj nepriame vplyvy. To znamená, že ceny energií predstavujú vstup do výroby a preto ovplyvňujú spotrebiteľské ceny. Potom sú to tie druhostupňové účinky, ktoré v zásade súvisia s vplyvom, vplyvom cien energií na Eh, infláciu, očakávania spotrebiteľov a mzdy. Eh, teraz sa zameriame na tie priame účinky cien energií. Keď si zoberieme, eh, máme tu vplyv jednotlivých komponentov, pokiaľ ide o tekuté paliva a ich cenu, ako aj príslušné dane tento graf jasne ukazuje, že hlavný zdroj zvýšenia e, tekutých Pali, cien tekutých palí v, v poslednom desaťročí boli ceny ropy, ktoré sa zvyšili z desiatich na 41 centov za liter. Keď sa pozrieme na marže, e, napríklad rafinárske či e, distribučné, tu vidíme pomerne malý rozptyl, zostávajú pomerne stabilné. Druhý hlavný zdroj zvyšovania cien a v podstate je to najvyšší zdroj nárastu sú cien, to sú dane. Tieto sa takisto v poslednom desaťročí výrazne zvyšili a ich nárast možno pripísať zmenám v e, spotrebných e, daniach. Dane e, najväčšmi prispievajú k rozdielom v cenách energií v krajinách EÚ. Ďalší bod, ktorý posudzujeme, to je prechod ehm, pastru. Ehm, tu vidíme tri e, účinky. Ak e, uvažujeme o 10-percentnom náraste ceny rafinovanej e, ropy v eurozóne, vidíme v prvom rade, že vplyv na spotrebiteľské ceny je úplný a veľmi rýchly. Pokiaľ ide o 50%, to prejde za 2 týždne a 90% prejde za 3 až 6 týždňov. Ale nevidíme tu nejaké jednoznačné dôkazy o asymetriách alebo výraznejších asymetriách. Čiže tie ceny uh, E, spotrebiteľské ceny e, menej reagujú na zvýšenie cien ropy než na zníženie. Pokiaľ ide o ceny ropy a tekutých palív, prechádzame k druhému najdôležitejšiemu komponentu e, cien energií a to je oblasť elektrické energie a plynu. E, tieto predstavujú e, významné percento spotrebného koša. Na týchto grafoch vidíme e, najprv celkové účinky. Vidíme, že rozptyl cien elektrickej energie v eurozóne je vyšší, než je rozptyl cien v prípade plynu. E, graf na pravej strane ukazuje isté rozdiely, to znamená, že rozptyl, cien e, do, da, e, cien plynu sleduje vývoj v oblasti cien elektriny. Ďalší prvok vývoja cien elektriny a plynu e, ktorý môžu predstavovať dane, <clears throat> náklady, e, hospodárska súťaž a marže. V našej analýze sme zistili, že e, dane predstavujú najväčší zdroj rozdielov v cenách, hoci e, palív, hoci v prípade tekutých palív je to tento vplyv vyšší. Ďalej, pokiaľ ide o náklady na prevádzku sieti, tieto medzi týmito nie sú až také veľké rozdiely. Teraz sa dostávame k otázke, ktorá je dôležitá aj pre tento workshop a to je úloha súťaže, hospodárskej súťaže na ceny. E, my sme už o tom hovorili a ako viete, e, sú tu predovšetkým problémy s meraním hospodárskej súťaže vzhľadom na e, rozdiely de jure a de facto. Súťaž na energetickom trhu samozrejme pre predstav, prejavuje tieto e, zmeny a čo je rozhodujúce, v tejto oblasti pôsobia prirodzené monopoly. A regulácia na úrovni EÚ nie je optimálna. V poslednom desaťročí sa urobil veľký pokrok v oblasti regulácie energetického trhu, ale vidíme, že to je ešte priestor na vyššiu dezintegráciu či väčšiu um, um, teda dekoncentráciu a unbundling. Tu vidíme ukazovateľ, ktorý um, znázorňuje tri najväčšie spoločnosti na trhu. Keď sa pozrieme na dopravné paliva, v maloobchod, tu je e, obchod značne decentralizovaný, ale aj v sektore elektrické energie vidíme, že tieto e, tri oblasti predstavujú veľmi vysokú koncentráciu na trhu. A potom sa v správe zameriavame aj na empirické dôkazy, ktoré možno, ktoré dokazujú, že liberalizácia trhu s energiami e, mala priaznivé účinky na e, trhy a znižovanie cien pre spotrebiteľov. Vidíme to tu v prípade e, elektrickej energie a plynu, keď porovnávame tieto oranžové a zelené stĺpce. E, začiatkom 90 tých rokov regulácia podľa odhadov e, pridala 10 k celkovým cenám, ale v poslednom e, čase je to len asi tretina vďaka liberalizácii, ktorá pôsobí v prospech spotrebiteľov. Jedným z bodov, ktorý je tu relevantný, to je aj to, akým spôsobom sa odrážajú ceny elektriny a ropy v cenách plynu. Je známe, že ceny plynu sledujú ceny ropy, to vidíme na ľavej strane, ale keď to porovnáme s tekutými palivami, vidíme, že tu dochádza k značnému odstupu v trvaní 6, 6 až 8 mesiacov. Čiže e, trh s plynom pre spotrebiteľov v tomto smere zaostáva. Keď sa pozrieme na elektrínu, vidíme tu veľký rozdiel medzi e, veľkoodberateľmi a malými spotrebiteľmi. Na ľavej strane vidíme ceny ropy a ceny z rozvod z výmeny elektriny. E, to je rozvod, veľko, to, to, rozvod elektriny pre veľko, veľko Eh, obchod, či veľkoodberateľov. Na prvej strane vidíme ceny ropy, ako aj spotrebiteľské ceny elektrické energie a vidíme, že vďaka regulácii trhu cena elektrické energie je podstatne stabilnejšia a eh, dochádza tu k menšiemu vplyvu eh, cien ropy. Treba však povedať, že vzhľadom na zvýšenú úlohu výmen elektrickej energie energie dochádza k zmenám správania sa odberateľov. E, je tu, uzatvára sa menej dlhodobých e, zmluv a ceny pre spotrebiteľov sa v poslednom čase menia častejšie. Doteraz sme hovorili o priamom účinku alebo tom e, bezprostrednom účinku. Teraz by som chcel doplniť tento obraz a v krátkosti hovoriť aj o tých nepriamých a druhostupňových účinkoch. V tejto tobolke e, vidíme e, priamy dopad, ktorý súvisí s tým, že dopad cien ropy na inflácie e, sa odvíjajú aj od pohybu týchto cien. Vysoké ceny ropy e, potom vedú e, k zvýšenému e, E, zvýšeniu nákladov na energetické zdroje, preto aj ten dopad na inflačný je výraznejší. Druhý dopad, ktorý je zrejmý z tejto tabulky, je ten, že nepriame a sekundárne dopady predstavujú polovicu celkového dopadu cien ropy na infláciu. Čiže okrem tých dopadov, ktoré som opísal, e, máme určité očakávanie inflácie, cenotvorba, e, stanov, ceny, e, cena miest a to je teda 50-percentný podiel dopadov. Aký je e, vplyv e, mzdových nákladov? Aj tie reagujú na ceny energií a to všetko má dopad na celkovú infláciu. Aké závery všeobecné možno vyvodiť? Tie sú aj uvedené v uvedenej správe. Sú tu tri základné závery. Začali sme z makroekonomického hľadiska, z hľadiska e, e, menovej politiky menová politika môže len málo ovplyvniť tie prvotné dopady, e, pretože vlastne to ovplyvňuje hospodárstvo. Menová politika môže ovplyvniť sekundárne dôsledky, môže zastabilizovať inflačné očakávania ECB sa týmto zaoberá. Keď sa pozrieme na empirické e, podklady, takže e, dopady, e, dopady energetických cien z hľadiska inflačných očakávaní mali menší vplyv počas ostatného desaťročia? Avšak, ak sa pozrieme na e, mzdové náklady, je zjasné, že sociálni partnery musia v väčšej miere znášať zodpovednosť za tieto sekundárne dopady. No a potom je to otázka eurooblasti e, sa treba zamyslieť nad tým, či tá fluktuácia energetických sien e, sa bude odvíjať od stability menovej politiky aj od vlastne konštruktívnych politiky a treba si uvedomiť, že flexibilita eurozóny je veľmi dôležitá a chceme zmierniť dopady e, fluktuácie e, cien energií na trh. Gracias, eh, eh, Ďakujem, pán Rolf. Takže otvárame diskusiu. Už sa niekto hlási. Pán Simon, máte slovo. Uh, Ďakujem. Pán predsedajúci, ja som z Írskeho parlamentu, som uh, uh, bývalý člen Európskeho parlamentu. Ja mám sadu otázok pre panelistov. Viem, že sa musím zmestiť do troch minút. Začnem s navzájomným, pre, prepojením krajín. To je veľmi dôležité pre Írsko moju domovinu, ako by sme mali financovať e, to vzájomné prepojenie, e, ako by to vzájomné prepojenie malo byť regulované, ako by mohla byť zabezpečená spoločná cenotvorba v rámci EÚ, ak hovoríme o vzájomnom prepojení e, pri dodávkach energie v prezentácii, eh, prezentácii ste sa vôbec nezmienili o biopalivách a eh, domnievam sa, že biopalivá budú zohrávať eh, nemalú úlohu do budúcnosti pre paroplynové cykly v najbližších desiatich rokoch. E, uvedomujeme si, že jednotlivé členské štáty e, majú odlišný postoj k biopalivám. Keď sa pozrieme na e, trh s etanolom, niektoré štáty uplatňujú nízke importné clá, aby uľahčili dovoz etanolu a potom sú tu také štáty, ktoré E, majú vyššie importné clá. E, e, Spojené kráľovstvo, Švédsko, potom máme vlastne opačný pol je napríklad Španielsko a e, Nemecko. A skutočne je pravdou to, že štáty importujú lacný itonov so zámerom ďalej to exportovať v rámci EÚ, čo vytvára nezdravé, e, nezdravú hospodárskú súťaž e, a, a čo vlastne nabúrava snavy niektorých štátov podporiť rozvinutie výrobu etanolu doma. Mohli by ste sa k tomu vyjadriť e, e, ďalej? E, čo sa týka odčlenenia vlastníctva rozvodnej siete od výroby energie, a teda aj prevádzkovania systémov, musíme si uvedomiť, že v mnohých štátoch máme silné štátne podniky, ktorí ktoré e, vlastne sa venujú výrobou energie, e, e, rozvodom. Toto odčlenenie vlastníctva, výroby a distribúcie, to je ten unbundling. Čo chcete v tejto veci podniknúť, aby ten tzv. unbundling sa uplatnil v širšej miere? Po tretie, na ostatnom plenárnom zasadnutí ma zaskočil dôraz E, e, kladený na dosiahnutie energetickej dohody v rámci EÚ. Som toho názoru, že môžeme vynaložiť veľa úsilia, času, e, politického kapitálu, na to, aby sme dosiahli túto dohodu. Nie, e, má to praktický zmysel, nemali by sme sa snažiť realizovať praktické opatrenia, e, posilňovať e, spoluprácu medzi členskými štátmi v rámci existujúceho legislatívneho rámca, napríklad Lisabonskej zmluvy. Hovorím z pohľadu Írska, domnievam sa, že dosiahnutie energetickej dohody, tej veľkolepej, je snom. To sa nepodarí za naj najbližších 10 rokov. Asi politicky sa veľmi ťažko podarí e, uzavrieť také niečo. Mali by sme sa venovať praktickým stránkam e, v rámci dohľadnej e, doby. Ďakujem pekne. Chcel by niekto z panelistov zareagovať, ale než odovzdám slovo niektorému z panelistov. Dotknem sa tej prvej otázky e, vzájomného prepojenia. Môžem hovoriť zo skúseností zo Španielska. E, Španielsko nemá e, nejaké rozsiahlejšie prepojenie s Francúzskom. Predstavuje to snad 10 Je to otázka konkurencieschopnosti. Súvisí to aj s, s potenciálom rastu hospodárstva. To isté asi sa vzťahuje na e, prepojenie pri e, plyne. Tam je to na úrovni asi 4 dodávkové kapacity tekutého skvapalneného páviva LNG je tiež na e, veľmi e, e, e, nízkej úrovni. A bolo by na na mieste eh, posilniť infraštruktúra, ktorá by umožnila širšie vzájomné prepojenie. A to si žiada eh, žiada aj nejaké eh, verejné zdroje. Súkromný kapitál na to nepostačí. To je teda mm, veľký problém, veľká výzva. Po druhé, hovorili ste, hovorili ste o unbundlingu oddelení vlastníctva výroby od distribúcie. elektrárenská spoločnosť, najväčšia v Španielsku, je štátna spoločnosť. Snaží sa e, presadiť takúto líniu odčlenenia vlastníctva. Asi najschodnejšia cesta je tá, aby sme nov, vytvorili nové siete, ktoré by umožňovali spoluprácu medzi viacerými zainteresovanými eh, spoločnosťami ja som členkou skupiny ALDE v Európskom parlamente. Ja e, e, e, pôsobím už druhé funkčné obdobie v parlamentnom výbore INTE. Ja som poslankyňou za Rumunsko. Môj pohľad, alebo uhol pohľadu je trošku odlišný od vášho práve na problematiku eh, energetických trhov. Eh, Rumunsko nie je eh, členom eurozóny. Problém vzájomného prepojenia je problém, ktorý silno zarezonoval v EÚ, predovšetkým násled, ako následný krok po prerušení dodávok plynu do Bulhárska počas temer celej jednej zimy. Pokiaľ by bol bývalo vzájomné prepojenie medzi Bulharskom a Rumunskom, Rumunsko by bolo bývalo mohlo pomôcť Bulharsku plynom, ktorý e, e, je z inej krajiny e, pôvodu. Pokiaľ sa nemýlim, komisia koncipovala dokument na túto tému. Aj parlament sa zaoberá správou ohľadom zabezpečenia dodavok plynu. E, spravodajcom je pán Vidal Quadras. Táto správa je stále predmetom e, e, rokovaní na pôde Európskeho parlamentu. No a v prípade tejto správy by to vzájomné prepojenie bolo nevyhnutné, teda až povinné. A Zrejme by bolo žiaduce, aby na úrovni členských, vlád, členských štátov boli uvoľnené verejné prostriedky na tento účel. členské štáty si musia stanoviť e, stanoviť e, také opatrenia, ktoré naplnia ciele e, tej, tejto, tejto správy o zabezpečení dodávok ja, ja som e, e, liberálka a bez toho, bez toho, aby ste motivovali trh, tak ten trh nebude reagovať na predstavy alebo sny politikov. No a bolo by e, vhodné, keby vy na základe skúseností z domova ste sa zamysleli nad možnými stimulmi, ktoré by oslovili podnikateľský sektor. Existujú štátom vlastnené e, spoločnosti a tie sú veľmi odolné e, voči e, tej potrebe vzájomného prepojenia z mm, dôvodov určitého protekcionizmu týmto sa treba zaoberať a na európskej úrovni nemôže sa to odohrávať len na piesočku jednotlivých členských štátov. Teda členské štáty by mali splniť určité kritéria mm, nevyhnutné pre dosiahnutie cieľov zabezpečenia dodávok energií. Otvorili ste otázku biopaliu. Ja som e, jedna e, z tých, ktoré neveria v budúcnosť biopaliu. E, v tejto oblasti vidím veľa problémov. Áno, zo začiatku sme všetci boli plní entuziasmu ale keď sa zamyslíme nad touto alternatívou, pozrieme sa do, na viaceré trhy vrátane amerického trhu, e, tak to nie je veľmi sľubná cesta. Môžete mi oponovať. Čo sa týka unbundlingu, e, to znamená vlastnícke odčlenenie viac vo viacerých členských štátov sa ozývali veľmi e, silné kritiky. Bol vyvinutý veľký odpor proti plnému e, oddeleniu vlastníctva. Preto v niektorých oblastiach došlo v plnej mere k takémuto oddeleniu, v iných nie. Dotkli ste sa energetickej dohody, tej veľkej dohody. Asi nemá zmysel sa o ňu ochádzať bez bez toho, aby sme naplnili e, implementačnými krokmi legislatívu, ktorá už existuje v tejto oblasti. A potom je tu e, otázka skôr smerovaná na zástupcu ECB. Veľmi ma zaujala vaša e, prezentácia. Mohli by ste zasadiť európsky trh do globálneho trhu a e, e, pozrieť sa na vplyv e, vývoja výmeného kurzu európskeho dola, pardon, amerického dolára na dianie v Európe. Pretože vieme, že s týmito tekutými palivami sa obchoduje predovšetkým v amerických dolároch a ja sa vôbec nepasujem za odborníka, preto by som veľmi uvítala určité usmernenie v tejto veci. Ďakujem. tak ECB hovorí. Zareagujem e, e, na vaše otázky vo svetle e, dôkazov v našej správe. Čo sa týka vzájomného prepojenia v správe, poukazujeme na to, že tá situácia zďaleka nie je e, e, ružová, ale e, v rámci tej eurozóny tá miera vzájomného prepojenia sa zlepšila v porovnaní povedzme s 90. rokmi. V tom skutočne vyzeráme veľmi dobre v porovnaní s USA, ale ako som povedal, zďaleka sme ešte nevyužili všetky resty a e, e, je ešte priestor na to, aby sme zvýšili mieru vzájomného prepojenia. Čo sa týka oddelenia vlastníctva, unbundling, e, tu sú dva aspekty, ktoré sú v protiklade. Ak máte vysoko integrovaný dodávateľov energií, a na druhej strane je zase taký aspekt, že integrácia vlastníctva e, integrácia alebo spoločné vlastníctvo výroby energie a distribúcie e, je nákladovo efektívnejšie. Plná liberalizácia e, a teda unbundling napomáha k zníženiu ceny energie, elektrickej energie, takže e, skutočne e, zintenzívnenie tej snahy o unbundling by bol na prospech veci. Ešte sa dotknem biopaliu. Nemáme žiadnu uh, jednoznačnú odpoveď, ak sa zamyslíte nad možnými scenármi budúceho vývoja v eurooblasti. Eh, obrazy načrtnuté eh, Európskou komisiou a dôležitými, inými ďalš, dôležitými európskymi inštitúciami, eh, tak nie sú vôbec jednoznačné tie línie. a závery z toho plynúce. Aká je väzba medzi USD a, a cenami energií? Existuje bez pochyby e, vzťah medzi výmenným kurzom e, e, dolára a inými svetovými menami a dopadom tohto výmenného kurzu na ceny energií. Ale ten vplyv sa mení v časovej línii je tam fluktuácia. Mohla by som to nejako zovšeobecniť, ako to vyzerá z hľadiska finančných aspektov cien energii, Trh s finančnými derivátmi, ktoré sa opierajú o komodity, sa veľmi posilniť, ale vývoj na finančných trhoch, ktorý sa odvíja od vývoja cien energií a, a komodít, e, nemá jednoznačný trend. Cenová fluktuácia v roku 2008 a 2009 súvisí s dvoma e, základnými e, zmenami, ako na strane dopytu, tak aj ponuky. Čiže nemožno skutočne e, e, povedať, že len e, pohyb vo výmenom kurzu ovplyvnil ako jediný a zásadný volatilitu cien energii. Ďakujem. Nech sa páči, teraz Feliz Maduela iba krátko. Ďakujem pekne otázky, ktoré boli položené, boli určite veľmi, sú určite veľmi zaujímavé, to musím povedať. Chcel by som nadviazať na tému, ktorá sa týka prepojenia jednotlivých sietí. Čo sa týka sietí na rozvod elektrickej energie, tak musím povedať, že toto je niečo, čo sa vyriešilo v oblasti telekomunikácií, lebo tam si nikto nekladie otázku, v akej sieti sa akurát nachádza. To znamená, že sú tu rozličné možnosti, je možné tu zohľadniť no, napríklad náklady na výstavbu sieti, čo môže financovať e, verejný sektor a potom je možné stanoviť jednotlivé ceny. A čo, potom ďalšia téma, čo sa týka trvalo udržateľných energií. Spomínali sme jednotlivé zdroje energie, ale toto je vec, o ktorej rozhodnú trhy a ide tu aj o technologický rozvoj. V rámci Európskej únie existuje možnosť samozrejme vykonávať inovácie a technický rozvoj. To znamená, že je tu možnosť, aby sa jednotlivé štáty špecializovali na určité zdroje energii. To znamená, že môže to byť špecializácia napríklad na veternú energiu, tam, kde je to možné. A potom ďalšie štáty sa môžu zamerať na iné odvetvia. A takýmto spôsobom je možné mať zastúpené jednotlivé oblasti. No a ešte by som chcel na záver povedať, ako môžeme vlastne v tomto rámci, ktorý tu máme teraz, dosiahnuť dobré výsledky? Myslím si, že ten rámec, ktorý tu máme, znamená dobré podmienky a mali by sme ho využiť na riešenie problémov. To znamená, že podľa môjho názoru nie je primerané, aby teraz v Európskej únii, kde máme jednotnú menu a kde občania e, požívajú určité slobody, je to aj sloboda pohybu kapitálu napríklad, tak si nemyslím, že bolo správne, aby teraz občania boli viazaní iba na štát, kde majú e, svoje trvalý, trvalý pobyt a aby tu bola nejaká brzda a rozvoja v oblasti udržateľných energií. Ak napríklad nejaký štát produkuje veľa veternej energii, prečo by nemohol ponúknuť túto energiu ten štát niekomu ďalšiemu? Prečo nemôžeme spoločne riešiť túto otázku? Prečo nemôžeme tieto udržateľné zdroje energii využívať spoločne? Predsa my nie sme osamotení. To znamená, že dôležité je si uvedomiť to, že v budúcnosti tie zdroje energie budú udržateľné, lebo to si vyžaduje budúcnosť našej planéty a my musíme znižovať emisie CO2. A akurát musíme ďalej rozvíjať tieto energie. Nech sa páči, teraz ďalší rečník. Ďakujem pekne. Ja som veľmi rada, že je tu pán Kony, a žiaľ teda už musel odísť My s ním sa poznáme z posledného volebného obdobia a dôležité je sa zaoberať témou, aké je postavenie Európy na energetických trhoch. Ide tu o štáty, kde je určitá nestabilita na východe Európy, napríklad v Ukrajine. A tu sme odkázaní potom ešte na menej stabilné štáty, ako je napríklad Turkmenistan realizujú sa určité projekty, ale potom sú tu ďalšie projekty, ktoré sa nerealizujú a mohli by zabezpečiť e, energetickú mohli za, zabezpečiť energetickú bezpečnosť, ako napríklad Nabuko. A to je iba jeden príklad. Je to tak, že sa v súčasnosti málo hovorí o tých zdrojoch, ktoré tu máme v našich štátoch, a to je uhlie. Uhlie sa označuje za niečo negatívne z dôvodu emisí CO2. Ale podľa mňa musíme zohľadniť aj to, že tu máme nové technológie a čo znamenajú tieto technológie, kde je možné e, zachytávať CO2. Znamená, že je tu možnosť investícií do nových technológií a je možné dosiahnuť pokrok. Toto by sa podľa mňa malo spomenúť v dokumentoch. Toto toto by sa malo zohľadniť v tom záverečnom dokumente, ktorý vypracuje táto pracovná skupina. Dôležité túto skutočnosť zohľadniť aj pri dlhodobom plánovaní. A tu môžem nadviazať na to, čo povedal predrečník ohľadne prepojenia sietí, že je dôležité mať spoločný trh pre obnoviteľné zdroje energii. Áno, keď si pozrieme, koľko ešte máme času, bolo by teraz asi najlepšie,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 že čo sa týka Litvy, tak my máme skutočne veľký záujem o prepojenie. My sme skutočne takým ostrovom, čo sa týka energetiky. Sú, je to zložitá situácia. Sme plne závislí od jedného zdroju energii, od jedného dodávateľa. To sa týka plynu, ako aj elektriny. My sme skutočne plne závislí od ruských trhov a nemáme žiadne prepojenie s energetickým systémom v západnej časti Európy. V roku 2009 Lit- Litva schválila plán prepojenia, ktorý by znamenal zníženie energetickej izolácie a išlo by o prepojenie energetickej infraštruktúry s susednými štátmi. Dôležité je, aby sa vykonali ďalšie kroky, ktoré sa týkajú energetických trhov v Európe a Musíme si uvedomiť, že tieto kroky by mali byť koordinované eh, aj s rozvojom transeurópskych sietí. Ak budeme mať spoločnú energetickú infraštruktúru v Európe, budeme môcť vykonať ďalší krok vpred a budeme sa môcť snažiť dosiahnuť takýmto spôsobom rozumné ceny pre našich spotrebiteľov. Ja by som chcel využiť túto príležitosť a chcel by som položiť otázku našim expertom, či bez spoločného trhu bolo by možné nejakým spôsobom regulovať ceny. Ďakujem. A teraz pani Raucho. Ďakujem pekne za slovo. Najprv by som chcela pripomenúť nasledovné. A síce, že čo sa týka Portugalska a Španielska, my sme skutočne dobrý príklad. Máme tu Iber, iberijský energetický trh. A čo sa týka unbundlingu, môžem povedať nasledovné. Skutočne aj tuto E, Španielsko a Portugalsko sú lídrami, čo sa týka liberalizácie. Európa sa potom snažila to dohnať. Sú tu ešte viaceré problémy, ako spomínal írsky kolega. To znamená, že vidíme, že mnohé štáty majú problémy riadiť sa tým španielsko-portugalským vzorom. Portugalsko sa zas, zasadzovalo za udržateľné energie a robí to už roky. Nakoniec sa to uznalo. My sme skutočne veľa investovali do solárnej a veternej energie. My sme lídrom, celosvetovým lídrom pri veternej energii a chceli by sme vybudovať európsku distribučnú sieť. A musím povedať, že Portugalsko exportuje skutočne už veľa technológií do iných štátov. Tu ide predovšetkým o export turbín pre generovanie elektrickej energie a takýmto spôsobom by sme mohli e, dodávať viac energií do tejto spoločnej siete, viac energie, veternej energie a čo sa týka výberových konaní, tak by sme samozrejme dodržiavali jednotlivé pravidlá pre veterné párky a myslím si, že môžeme byť skutočne vzorom pre ďalšie štáty. Chcela by som vyzdvihnúť ešte mechanizmy, ktoré sa týkajú cenotvorby. Toto je veľmi dôležité a sa to spomínalo. Neustále sa o tom hovorí, kde ide o ropné spoločnosti. Vieme, že keď stúpa cena ropy za barel, hneď sa tento, tento nárast posúva na spotrebiteľa a keď cena klesá, tak samozrejme tak rýchlo spoločnosti nekonajú. Takže toto je ťažko pochopiteľné. Ťažko pochopiť prečo, keď je napríklad mala klesnúť cena benzína, prečo, prečo to trvá tak dlho. A čo sa týka Portugalska, tak pri spotrebiteľských cenách je to tak, že sa zatiaľ nepodarilo dokázať, že by tam boli nejaké kartelové dohody ohľadne cien ale skutočne, keď si pozriete spotrebiteľské ceny, tak tie sú takmer identické, sú tam veľmi malé rozdiely. A ja som chcela spomenúť aj tento aspekt. Pre nás je dôležité, aby sa demokratizoval prístup energiám, ako aj ich ceny. Toto je nutné realizovať. Ja pochádzam zo štátu, kde sme prešli na, na digitalizáciu. Máme tu aj pralienč podľa známeho moreplavca. To znamená, že všetky školopovinné deti majú prístup na internet. To znamená, že digitálna doba sa skutočne začala v Portugalsku a takéto niečo by sa malo vykonať aj v oblasti energetiky. Sú to žiaľ ešte problémy, ktoré sa týkajú subvencií pre elektrickú energiu a neustále sa o tom hovorí, neustále to spomínajú portugalské podniky a je tu otázka, prečo sa nemôžeme presadiť napríklad voči Španielsku, kde Španielsko subvencionuje elektrickú energiu pre podniky a dodáva im lacnú energiu. Toto sa ešte nepodarilo vyriešiť na našom polostrove a zrejme na európskej úrovni to bude ešte zložitejšie. Energetika je skutočne prejezová otázka, týka sa celej spoločnosti a je relevantná aj pre konkurencieschopnosť celej spoločnosti. Preto som sa chcela zamerať práve na túto oblasť pri mojej otázke. Pri mojej otázke. A teraz tá otázka na experta z ECB, e Akým spôsobom môžu štáty riešiť tieto otázky, a to bez ohľadu na ich konkurencieschopnosť, práve v tejto zložitej situácii z hľadiska? Dobre, teraz skončíme kolo otázok a ešte vystupí kolega zo Španielského senátu. Eh. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel zablahoželať eh, pánovi Felixovi Levíďa a pánovi Strončovi za ich ehm, veľmi zaujímavé vystúpenie. Um, bol by som rád, keby sme v závere tejto pracovnej skupiny hovorili o tom, prečo existuje taký veľký rozdiel, také veľké rozdiely v cenách energii, nielen v cenách elektrickej energie. Máme samozrejme rôzne, máme podobné e, náklady na suroviny a aj iné náklady, ale prečo sú ceny natoľko rozdielne? E, a pokiaľ by v EÚ existovala silná prepojenosť medzi sieťami, tak by to malo znamenať, že aj tie náklady by boli porovnateľné, rovnaké, ale vzhľadom na to, že sú tu rôzne silné spoločnosti v jednotlivých štátoch alebo spoločnosti, ktoré pôsobia vo viacerých štátoch, tak sme svedkami toho, že sú tu veci, ktoré sú spoločné, síce pre všetky spoločnosti, pre všetky podniky, ale e, sú tu aj isté veci, ktorými sa líšia. A v Európe Existujú krajiny s rôznymi právnymi poriadkami, s rôznymi zvyklosťami, dokonca liši sa aj rozvor železničných tratí, ale v súčasnosti sa pracuje na dosiahnutí vyššej prepojenosti aj európskeho systému železníc v súčasnosti sa pracuje na obrovskom projekte, ktorý by mal prepojiť e, sever Európy s juhom Európy. E, tento projekt je sice trocha oneskorený, ale e, je tu aj ďalší projekt, ktorý sa týka týka uh, energie z, zo sahárskeho regiónu, ktorá by mala smerovať uh, na sever Európy. Pokiaľ by sa v tomto smere podarilo zapojiť uh, viac krajín a dosiahnuť, aby sa dohodli, tak by sme mohli tento pokrok urýchliť a prepojenosť sieti by pomohla aj e, vyvážiť ceny. E, samozrejme je tu riziko, že máme dočinenia so spoločnosťami, ktoré sú veľmi silné a ovplyvňujú aj príjmanie legislatívy v jednotlivých krajinách, ktorá môže byť e, priaznivá alebo nepriaznivá pre ne samotné. Ale zdá sa mi, že najväčšie riziko tu spočíva v tom, že sa prehliadajú záujmy spotrebiteľov. Myslím si, že by sme sa v Európe mali snažiť o to, aby spotrebitelia mali, spotrebitelia mali k dispozícii bezpečný zdroj energie. Nechceme, aby sa opakovala situácia v dodávkach plynu spred e, niekoľkých rokov. Je potrebné, aby tie ceny boli priateľné, ale zároveň e, musí byť dodávaná energia čo najčistejšia a musí rešpektovať požiadavky životného prostredia, pretože nám ide aj o to, aby sme zachránili našu planetu. Takže pokiaľ e, musíme myslieť nielen na to, aké dom, akú dominantnú pozíciu majú spoločnosti na trhu, ale aj na životné prostredie. Ďakujem vám za otázky. E, máme tu viacero otázok. Nech sa páči, začneme s odpovediami. Ja sa veľmi rada vyjadrím k tým otázkam, ktoré tu boli nastolené. E, napriek tomu, že sa nepovažujem za odborníčku, ale e, pretože pôsobím v politike, sa snažím takisto e, zamerať na tie najlepšie alternatívy, z toho, čo ponúkajú odborníci. Všetci tu hovoria o otázke prepojenia a to je skutočne absolútne nevyhnutný predpoklad zlepšenia európskeho trhu s energiami. Ale poukazovali ste aj na to, že tu pôsobia aj národné záujmy, ktoré môžu byť v rozpore, v rozpore s budovaním spoločného trhu s energiami a e, poukazovali ste na to, že sa môže dávať, pre, môžu uprednostňovať záujmy jednotlivých spoločností a že záujmy spotrebiteľov nie sú na prvom mieste e, e, Hospodárska súťaž si vyžaduje liberalizáciu trhu, pretože bez liberalizovaného trhu nemôžeme e, očakávať zníženie cien a rozmanitosť ponuky. Neviem presne, ako to vyriešiť. Niektoré krajiny poskytujú dotácie, platí to aj pre moju krajinu a viem, že Brusel e, veľmi tlačí na liberalizáciu cien. Uh, ale v situácii hospodárskej krízy e, sú aj občania silne postihnutí krízov a môže byť problematické poskytovať dotácie. Hovorilo, hovorilo sa tu o projekte Nabucco a o tom, že aby sa a e, namiesto toho, aby sme znižili e, závislosť od jedného zdroja, tak e, budujeme ďalšie produktovody, produktovody ktoré privádzajú energiu z toho istého zdroja, viac menej. Takže ja som skeptická, pokiaľ ide o projekt Nabuko. Obávam sa, že pôvodné úmysly nebudú naplnené a pokiaľ by sme chceli skutočne zmeniť e, e, trasu, to je v poriadku, ale nemyslím si, že práve e, tento projekt bude riešením pre budúcnosť. Chcela by som uviesť Španielsko ako príklad, ktoré je príliš ďaleko od Ruska na to, aby sa e, tam mohol privádzať ruský plyn a preto Španielsko e, privádza energiu z rôznych zdrojov a nezávisí od jediného. E, takže myslím si, že tá budúcnosť by mala byť taká, že by mal by, malo byť nejaké miesto vstupu a potom sieť, rozvodná sieť, ale myslím si, že to sa tak skoro nestane. To je všetko, čo som chcela povedať. Ďakujem. E, e, ja by som chcel e, odpovedať pani Moniz Urkisa. Je pravda, že vo svojich úvodných poznámkach som hovoril, že technológia bude to hnacou silou pre vývoj e, rôznych e, zdrojov energie. E, v Európe máme programy na zachytávanie a uskladňovanie CO2. A takisto sa zameriavame aj na čisté zdroje energie to sa netýka len uhlia, ale aj iných zdrojov. V Európe je ťažké získať e, peniaze na výskum a vývoj a na vývoj nových technológií, ktoré by pomohli podporiť čistejšie zdroje energie. Je potrebné sa tomu ďalej venovať. Nie sme sami uh, na svete a e, hovoríme nielen o svojej vlastnej pozícii v Európe, ale aj o e, našej pozícii z hľadiska e, tvorby pracovných príležitostí a pokiaľ by sme zaostali v snahe o vývoj nových poriem dodávok energii, nebol by to problém len pre Európu, ale aj pre zvyšok sveta, pre vývoj, pre výskum a vývoj týchto nových zdrojov energií. Ja si myslím, že tá kríza, ktoré sme vystavení, predstavuje z energetického hľadiska iba vrchol ľadovca. A Energia nepozná žiadne hranice a preto by sme mali hovoriť o tom, ako uzatvárať dohody s cieľom eh, vyťažiť viac z energetického trhu. Samozrejme, sú tu prekažky, ale musíme sa ich pokúsiť prekonávať. Infinitos beneficios. Yo recuerdo, eh, por ejemplo, esto... Um, tie krajiny, ktoré sa do toho zapoja v končnom dôsledku budú e, žať e, ovocie tohto úsilia. Napríklad v Španielsku bola zem bol, bola pôda e, predmetom e, opätovného, opätovného delenia a výsledkom boli veľmi malé e, parcely a teraz sa znova tieto parcely scelujú, aby sa mohla technológia lepšie využívať. Inými slovami, musíme lepšie využívať úspory z rozsahu, ako aj technický vývoj. A myslím si, že to je ďalšia vec, na ktorou sa treba zamyslieť. Potom sme tu mali otázku o vzťahu medzi prepojením a cenami. Je pravda, že ak budeme mať jednotný trh, tak budeme e, súťažiť aj tak e, navzájom a Eh, stabilné pravidlá hospodárskej súťaže budú eh, viesť k posilneniu eh, tejto konkurencie, ale keby sme nemali jednotný trh s energiou, tak sa nám nepodarí dodávať účinným spôsobom energiu, spôsobom, ktorý je vhodný pre 21. storočie. Ja som do sa do veľkej miery zameriaval na spotrebiteľov a je potrebné, aby sme pomohli európskym spotrebiteľom. Ehm, ja by som len struč, stručne chcel povedať niečo k tomu, čo ste povedali na tému spotrebiteľov. To som povedal hneď v úvode, že je to pre nás veľmi dôležité a veľmi sa zameriavame na ceny pre spotrebiteľov a vnímame túto problematiku práve z tohto pohľadu. A teraz k niektorým z uvádzaných bodov. Najprv, pokiaľ ide o tú asymetriu, samozrejme viete lepšie ako ja, čo sa deje v Portugalsku. Uh, a to, že e, dochádza k značnému oneskoreniu reakcie. Ale myslím si, že pokiaľ ide o táto celková reakcia, celkovú reakciu a odraz na spotrebiteľských cenách, e, vieme, že vo všetkých krajinách, možno a myslím, že aj vo vašej, tu dochádza k istému posunutiu, ale v zásade myslím si, že tá reakcia nie je veľmi veľmi asymetrická, pokiaľ ide o e, pokles cien ropy a podobne. E, mohli by sme robiť isté merania, ale myslím si, že musíme pristúpať opatrne k hodnoteniu takéhoto vývoja. E, potom tu bola otázka dotácií. Tu môžem vyjadriť súhlas v tom zmysle, že pokiaľ by to viedlo k deformácii trhu, bolo by to protiproduktívne, ale e, celkové treba povedať, že musíme zaujať dlhodobý pohľad, pretože budovanie energetických sietí si vyžaduje značné investície a dlhodobú perspektívu a treba, treba sa preto pokúsiť o istú konzistentnosť politík, aby e, sme zabezpečili súlad aj s politickými cieľmi, aj pokiaľ ide o vývoj v oblasti skleníkových plynov. Bolo by samozrejme protiproduktívne zdaňovať e, niektoré e, prvky a na druhej strane dotovať iné. E, potom sa tu hovorilo o tom, že či by pri liberalizácii trhu mali byť e, trhy všade rovnaké. E, tu treba povedať, že v krajinách eurozóny e, je, sú skutočne rozdielne energetické mixy. Vieme, že vo Francúzsku Rusku je vysoké percento jadrovej energie, ale v iných krajinách je to inak a preto tu skutočne existujú rozdiely aj v palivovom mixe. A toto je jeden z dôvodov pre rozdiely v cenách. Ďalší zdroj rozdielov je spojený s nákladmi na eh, prevádzku sieti. Eh, tieto ale keby sa zvyšila konkurencia, tak by sa mali e, tieto e, ceny medzi jednotlivými krajinami priblížiť. Skôr než e, odovzdám slovo ďalším vystupujúcim, chcel by som prejsť cez niektoré z tých vecí, o ktorých sa tu hovorilo. Európa, que no es otra la eficiencia y el ahorro energético, Europa debe Hovorili sme o energiách, o energetických úsporách. Európa by sa mala zameriavať na túto oblasť ako oblasť prioritnú. Musíme vnímať energiu ako základný vstup nielen pre spotrebiteľov, ale aj pre podniky. Čiže je to základný vstup pre našu konkurenciu schopnosť. Nestačí vnímať len energiu z hľadiska nejakého vstupného nákladu pre e, výrobu. Musíme sa pozrieť na energiu ako vstup do mnohých oblastí. Hovorili sme o vzájomnom prepojení počas ukrajinskej plynovej krízy. Preukázala sa potreba lepšej e, spolupráci s ostatnými štátmi. Plyn E, ktorý pochádza z oblasti Alžírska. To by skutočne bolo vynikajúcim riešením pre počas zimného obdobia pre mnohé stredoeurópske štáty. Pán Reviant, máte slovo. Ďakujem. Ja by som chcel e, konštatovať, že e, som povďačný za e, vaše podnety. Pokúsime sa to zapracovať do dokumentu, ktorý chceme prezentovať zajtra v pléne.